hodiny do 20. hodiny a potom od 21. hodiny do polnoci. Program, ktorý bol zverejnený eh, na túto plenárnu schôdzu, eh, bol zverejnený na internete. Ďakujem pekne, schôdza týmto odročením.